Eh, Dobrý deň, kolegovia. Otváram dnešné plenárne zasadnutie. A prvým bodom na programe je vyhlásenie komisie o rešpektovaní a dodržiavaní vnútroštátnych mechanizmov na stanovovanie miest a dôchodkov. Je tu medzi nami pán komisár Johannes Hahn a ja mu hneď dávam slovo a samozrejme ho aj pri tej príležitosti vítam v tejto rozprave aj v budove parlamentu máte slovo, aby ste uviedli oznámenie Európskej komisie. Ďakujem, pán predseda, ctení poslanci. Ďakujem pekne za túto príležitosť, aby som e, vyvratil e, niektoré e, rozšírené nedorozumenia, čo sa týka írskeho programu. E, je tu skupina, ktorá vyhlásila, že isté podmienky ekonomickej politiky, ktoré sú uvedené v memorande o porozumení o programe ekonomických úprav v Írsku, sú v právnom rozpore s článkom 153 odsek 2 zmluvy. Tento odsek vylučuje prijatie ustanovení e, v oblasti e, platie podľa článku 153 e, v sociálnej politike. No program ekonomických úprav pre Írsko nie je program sociálnej politiky a nie je prijatý podľa článku 153. Je to program finančnej pomoci, ktorý bol zriadený spolu s írskou vládou, aby sa znovu nastolila E, domáca aj e, zahraničná dôvera a e, tým pádom sa vyplnili medzery spôsobené finančnou daňovou krízou a preto je to udelené v článku 122 odsek 2 zmluvy, ktorá umožňuje poskytnutie finančnej pomoci od únie, keď členský štát je vážne ohrozený značnými ťažkosťami spôsobenými vynimočnými udalostiami mimo jeho kontroly. Úloha MO je špecifikovať podmienky ekonomickej politiky, ktoré slúžia ako meritko pre hodnotenie výsledkov írskej ekonomickej politiky počas e, programu finančnej pomoci. Členský štát e, je plným vlastníkom týchto podmienok e, ekonomickej politiky a ich plnenia. Tieto podmienky a záväzky členského štátu, ktoré prijal samotný štát, nie sú krokom EÚ v týchto oblastiach v skutočnosti mnohé z týchto podmienok, ako napríklad zniženie minimálnych miest, už boli zahrnuté v írskom eh, pláne obnovy ekonomiky, ktorý eh, vydali 24. novembra 2010 pred začiatkom tohto programu. Cieľom týchto podmienok, ktoré sa týkajú politiky na trhu práce, je vytvárať pracovné miesto a mm, vyhnúť sa dlhodobej zamestnanosti v Írsku v najzraniteľnejších skupinách. Minimálne zníženie minimálnej mzdy je súčasťou um, tohoto balíka opatrenia a musí byť vnímané spolu s aktivačnými politikami a snahou modernizácie systémov sociálnych dávok. Pri eh, vyhodnocovaní eh, zníženia jednej z najvyšších minimálnych miest v EÚ, napríklad v eurozóne je to druhá najväčšia, Treba pamätať na to, e, že e, tiež e, nastala značná úprava miest v hospodárstve a minimálna mzda v Írsku klesla 3% v roku 2008 a potom bol narast o 0,02% v roku 2009 a väčšina z týchto úprav na trhu práce viedla k strate pracovných miest a e, väčšina z týchto kratených miest nastala v roku 2007 teda bez krizov. Ďalšia spochybňovaná podmienka e, je e, otázka e, prehodnotenia e, odvetového kolektívneho vyjednávania Ide o to, aby e, sa upravili podmienky aj na strane e, zamestnancov aj zamestnávateľov a Írsko má dlhodobú tradíciu e, tripartitných vyjednávaní o ekonomickej a sociálnej politike a Následné dohody medzi vládou a sociálnymi partnermi od roku 1980 boli zoširoka uznávané ako dôležité faktory pre úspech írskej ekonomiky. Táto revízia je príležitosťou pre sociálnych partnerov, e, aby e, vyjadrovali e, svoje názory a formovali politiku a bola privítaná ako taká. A ja som rád, že írska vláda uznala dôležitosť e, sociálneho dialogu a zahrnutia všetkých sociálnych partnerov a že to naplňa spôsobom, ktorý rešpektuje mm, predpisy spoločenstva. A e, ďalej podmienky v memorande o porozumení o štruktúrálnych reformách nie sú len o pracovnom trhu, ale tiež obsahujú dôležité opatrenia pre otváranie mm, trhov v príliš regulovaných odvetviach a povoleniach. Tieto opatrenia môžu mať e, dopad na mm, spotrebiteľské ceny a produktivitu, e, čo môže ovplyvniť e, kúpnu silu domácnosti. Komisáriu... Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz e, rečníci v mene politických skupín ako prvý v mene EPP. Pán kolega Gay Mitchell, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán komisár. Včera národná vláda obnovy bola zvolená v Írsku, Fingend Labour ktorý je, ktorá je partnerkou aj socialistickej skupiny, aj EPP skupiny v tomto parlamente má na programe nový program rozvoja a bude znova, chce znova rokovať o nových podmienkach poskytnutia pôžičky pre Írsko. Nielen sa Íry boja, že podmienky, ktoré prijala vtedajšia vláda od Medzinárodného menového fondu, sú príliš prísne a na bežného občana kladú veľké bremeno, ale obávajú sa aj chýb bank, aj írskych, aj európskych a chýb, ktoré môže urobiť vláda pri takýchto rokovaniach. Nová vláda sa dohodla, že bude sa zaoberať tému minimálnych miest. Hospodárske oživenie sa nedá urobiť bezbolestne a Írsko sa vydalo už v 80. rokoch podobnou cestou. Podobné problémy, ktoré sú vytýčené v programe Medzinárodného menového fondu pre ozdravenie verejných financií. S takýmito vecami budú bojovať aj Íry, aby umožnili rast. Vítam podporu komisie, aby sa znížila úroková sádzba pri pôžičkách pre Írsko, ako to povedal pán komisár. A toto by sa malo stať čo najskôr a nalieham na komisiu, aby sa tým zaoberala komisár, zdôraznil, že všetky opatrenia sa sú nasmerované tak, aby sa podporil rast verejné financie a konkurencieschopnosť. Prijímam to. Nemôžeme však niesť všetky bremena na pleciach naraz. Íry sú si vedomi svoje zodpovednosti v tejto veci a už prevzali zodpovednosť a povinnosti iných ľudí, pretože sme nemali inú alternatívu. Toto neplatí len pre Írsko, ale aj pre celú Európu, konkrétne najmä pre eurozónu pretože nemôžeme položiť ďalšie stebo slamy na ťavin chrbát, lebo sa už zlomí. Myslím si, že musíme posudzovať veci v realite a neočakávajte od Irov, aby nesli bremeno za iných a bremeno, ktoré nie sú schopní uniesť. Teším sa na spoluprácu s komisárom v nasledujúcich dňoch. Ďakujem, pán Mičela, v mene socialistov a demokratov má na 1,5 minútu slovo pán Steven Hughes. Nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Jedno euro zniž, o 1 euro znižiť minimálnu mzdu v Írsku a systém kolektívnych dohôd, ktoré s týmto súvisia, ja si nemyslím, že takéto niečo môže byť opodstatnené. Zmluva žiada, aby komisia pokračovala v sociálnom dialogu a nie, aby ho ničila. Žiadame rešpekt pre autonómiu sociálnych partnerov a nezasahovanie. Článok 153 vylučuje to, aby Európa sa zapájala do takýchto oblastí, aby e, intervenovala. Myslím si, že tento článok aj iné články zmluvy treba dodržiavať. Spomenuté memorandum e, znižuje aktivitu vo verejných službách, zamestnanosť vo verejnom sektore a takisto dôchodky ľudí vo verejnom sektore a toto je nepriateľné. Myslím si, že zmluvu treba dodržiavať, pretože v zmluve sa hovorí, že treba vyrovnávať nerovnosti a treba zaručiť adekvátnu sociálnu ochranu a bojovať proti sociálnemu vylúčeniu. Takže ak chceme byť férovi, pán predseda, tieto veci nie je možné vyžadovať naraz jedny aj druhé. V dôsledku prieskumu ročného rastu a vo svetle potreby úsporných opatrení nie je možné žiadať od ľudí priveľa príliš nízke mzdy, príliš nízka ochrana e, spoločnosti a príliš vysoký vek odchodu do dôchodku nie sú vhodné. Potom sa rozbehne antieuropanstvo. Prosím vás, prestaňte s týmito nezmyslami čo najskôr. Ďakujem za kolegov z liberálnej skupiny, tak pani Mar- Maria Harkin, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vítajte, pán komisár. Hovoríte nám, že memorandum porozumenia bolo e, skoncipované podľa článku 122 2. Myslím si, že treba vziať do úvahy iné články v zmluve. Už Stephen Hughes povedal, položil otázku, ako rozhodnúť o hierarchizovaní potrieb. Aj článok 153 treba vziať do úvahy, aj článok 9, ktorý hovorí o spoločenskej klauzule. A keď hovoríme o írskom balíčku úsporných opatrení, o implementovaní všetkých politik a aktivít, Únia by mala vziať do úvahy to je také požiadavky, ktoré zabezpečia vysokú úroveň zamestnanosti a zabrania sociálnemu vylúčeniu. Myslím si, že aj charta základných ľudských práv má čo si dočinenia s tým, ako sa uzatvárajú kolektívne zmluvy. Konflikt záujmov je medzi tým, že existujú kolektívne nástroje ako štrajk a mnohí íry sa možno už dnes rozhodnú uchyliť sa k tomuto opatreniu a o to viac treba dbať na všetky články v zmluve, nielen na, na jeden jediný. Memorandum porozumenia leží na pleciach írskej vlády, tá je zaň zodpovedná a hoci sme všetci súhlasili. Vy máte právomoc urobiť nám všetko toto a hovoríte, že to aj urobíte. Prečo ste nevyvinuli úsilie, aby sa znížili bankové bonusy? Prečo ste nezabezpečili, aby tí, ktorí sú platení najviac, takisto sa delili zo svojich vysokých platov ferovým spôsobom s ostatnými a navrhujete, aby sa z minimálnej mzdy ešte ubralo? Toto všetko, ak sa snažíte nastaviť, obratí občanov proti Európe. Občania vidia, ako komisia koná v celom tomto procese a to, čo vidia, sa im nepáči, pretože komisia ubližuje tým, ktorí žijú z minimálnej mzdy a ešte sa od nich žiadajú úsporné opatrenia. Ale moja hlavná otázka, pán komisár, znie, kto rozhodne v tejto veci? Súdny dvor? Keď jednotlivé články zmluvy, na ktoré sa my odvolávame, si v podstate protirečia, alebo sa uzavrie taká zmluva, ktorá ich postaví do protirečivého postavenia? Ďakujem. V mene zelených na 2,5 minúty má slovo Connelly. Ja rozumiem, eh, že je to naliehavé, keď komisia rieši ekonomickú krízu a úroveň eh, dlhu, ktorá je hrozbou pre stability eura. Rozumiem, že sa kladú podmienky na štáty, ktoré musia využívať eh, Európsky finančný mechanizmus stability. No zdá sa mi, že komisia e, dosť selektívne pristupuje k opatreniam a podmienkám, ktoré považuje za povolené v tejto kríze. Na jednej strane skoro každé opatrenie sa zdá byť legálne, čo sa týka daňovej konsolidácie a krátenia výdavkov. Ako náhle Irsko e, využilo e, záchranný balík minimálne mzdy, a dávky e, boli prvé opatrenia, ktoré boli krátené, napriek tomu, že oni nepatria do pôsobnosti EÚ. Na druhej strane, komisia sa skrýva za nedostatok kompetencie EÚ, aby e, nechala e, vynimočne nízku jerskú daň z príjmu právnických osôb nedotknutú, e, hoci by to mohlo viesť k zvýšeným príjmom v jerskom rozpočte. A krátenie výdavkov nie je jediný spôsob, ako dosiahnuť vyrovnaný rozpočet. Ja chápem, že táto kríza vyžaduje vynimočné opatrenia, ale prečo komisia sa tak ponáhľa, aby upravovala minimálne vzdy a postihovala pracovníkov, ktorí zarábajú najmenej? Zatiaľ, čo budem musieť čakať kým nastanú opatrenia, ktoré eh, budú vybrať peniaze od bankovníctva a finančnej sféry. Eh, mám preto silný dojem, že EU e, si vyklada kompetencie EU veľmi jednostranným e, a e, slepým spôsobom. Toto zvyšuje euroskepticizmus a zase, že v kríze EU koná pevne v oblasti zamestnanosti a sociálnej politike a robí to tak, že kráti mzdy a sociálne výdavky. EÚ môže získať dôveru len, keď komisia ukáže rovnaké odhodlanie pri stanovení e, vhodných sociálnych minimálnych štandardov a záruk e, miesto e, krátenia príjmov najmenej zarábajúcich ľudí. Áno, chceme ekonomické vládu, ale chceme vyváženú vládu aj s daňovou udržateľnosťou, aj s sociálnymi zárukami. Ak nie, tak zraniteľní zaplatia za zmetok, ktorý nespôsobili. Ďakujem pani Cornelissen. V mene zjednotenej ľavice mm, má slovo na 1,5 minúty kolega Tomáš Hendl pán predseda, záchranné ehm, balíky ehm, majú chrániť členské štáty pred potom neschopnosťou, e, ale postihujú ľudí s brutálnymi úspornými programy a tí, ktorí e, to spôsobili, sú ušetrení. Komisia e, musí teda zasahovať aj do politiky, národnej politiky mzdy a toto je absurdné a že nie to slzy do očí, keď počujeme túto formálnu argumentáciu, že to nebo také obľudné z hľadiska sociálnej politiky. Toto stanovisko je nepriateľné a mzdová politika nie je vecou EÚ e, táto politika komisia e, je v výslovnom rozpore s e, myšlienkou Európskej únie. Európska únia nikdy nebol projekt pre mzdovú konkurenciu smerom nadol a sociálny dumping. Môžeme tu čítať o mzdách, ktoré treba znižiť a čítame, že um, vždy majú odrážať um, trhové podmienky, ale um, dámy a pani to hovoria slepí o farbách a ľudia, ktorí niečo také vymyslia, nemajú žiadne poňatie o systémoch kolektívnej e, dohody a oni zasahujú e, do autonómie e, tarifov a zasahujú do kompetencií sociálnych partnerov a sociálny dialog vedú k absurdite. E, ja si myslím, že e, sa musíme postarať o to v tomto parlamente, aby sme sa e, zasadili o autonómiu sociálneho vyjednávania a zaručili sociálny dialog a sociálne istotu. Potrebujeme opatrenia proti kontraproduktívnej úspornej politiky a trestným krokom. Ďakujem v mene ECR. Za 1,5 minúty pán Klar, nech sa páči. Pardon, za FD. E Vážený pán predseda, toto je viac ako Írsko. Treba pripomenúť, že dôchodky boli kedysi výlučne v právomoci členských štátov. A tu zasa hovoríme tým istým jazykom koordinácie a stanovenia iné, jednotného veku odchodu do dôchodku. Penzie však súvisia so zárobkami, s príjmami. Takže ide tu o pokus harmonizovať mzdy? Dúfam, že nie, pretože zmluva hovorí aj to, že mzdy sú iba vo výlučnej právomoci členských štátov EÚ. Treba povedať, že rovnaký dôchodok znamená rovnaký príjem, ale robia všetci v EÚ tú istú prácu za tú istú mzdu? Napríklad klimatické zmeny. Ak chcete vykúriť dom pri arktickom polárnom kruhu, treba viac peňazí ako pri Stredozemnom mori, čo sa týka čestenia snehu, zimného ošatenia a podobne. Vidíte, že niektorí musia vynaložiť viac než iní. Samozrejme, že mzdy nemôžu byť úplne rovnaké. Zámery komisie pri stanovení plánov na pomoc členským štátom nastali, nastoliť jednotnú európsku minimálnu mzdu a nastaviť mechanizmus odchodu do dôchodkov ako jednotný funguje proti mechanizmu zmien. A nie som ani veľmi prekvapený, takto predsa EÚ funguje. Politika harmonizovania miest a dôchodkov nie je len sen. Nie len, že by to bol sen, je to nelegálne a zmluvy vyžadujú, aby volené vlády, ako moja vo Westminstri napríklad, alebo írska vláda, sami rozhodli o týchto veciach. Ďakujem, pán Clark, a končíme toto kolo s vystúpením kolegov nezaradených a ich zastupí pán Hans-Peter Martin na dve minúty. Jirsko, e, je e, tragické historické poučenie. Poprvé, e, táto krajina bola oslovaná ako príklad pre nové členské štáty EÚ, hoci vtedy pripustili e, veľmi e, nesprávne politiky, e, ktoré vedli k tomu, že tam boli obrovské bubliny v nehnuteľnostiach a že sa bankovníctvo cítilo tak sebavedomé a že aj v daňovej oblasti sa nestarali o to, aby predsa neprišlo k dumpingovej hospodárskej súťaži. A vy, pán komisár, poznáte toto, viete, koľko rakúskych autorov hovoril, že to bolo nesprávne, pretože tam neboli žiadne daňové príjmy. A čo um, ehm, preto urobili vtedy proeurópske sily? Nič. Povedali, že je to príkladom. A dnes e, sa to celé zrútilo a teraz táto bublina, ako sa ukázalo, čo mnohí hovorili. A opäť máme situáciu, kedy nielen z môjho hľadiska antieurópske um, pocity sú podporované tým, že opäť e, nechávate schváľovať nesprávne politiky a takéto obrovské balíky ehm, pripúšťate. Keď vy, pán ehm, komisár, sám sa to zasadzujete, ehm, poznáme to z histórie MMF a Svetovej banky a ich programov, že to, čo teraz zažívame v Írsku, vedie k tomu, že im už nič iné neostáva. Je škoda, že Lisabonská zmluva nebola druhýkrát odmietnutá. Mohli by sme potom um, ehm, prišli, uh, eh, prísť v myšlienkach eh, inému prístupu, že vidíme, že túto štruktúru ehm, môžeme prirovnať eh, k autu, ktorá vpredu je ako Porsche a vzadu je ako bicykel keď má toto naozaj fungovať, potrebujeme naozaj niečo také, ako e, je ústava pre Európu a potrebujeme e, rovnaké meritka, ktoré budú patriť, platiť pre všetkých a potrebujeme mm, taký nástroj, e, ktorý keď nebude fungovať sprava zleva alebo spredu alebo zo stromu, tak sa to zrúti a potrebujeme naozaj pokojnú a zjednotenú Európu. A teraz vo vlastnom mene Pán Filip Bulal na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Kríza a vybuchnutie bublin nehnuteľnosti v Írsku a vtedy írska vláda podporila banky. E, bol tam kumulovaný dlh e, centrálnych orgánov a to bolo 32 HDP v roku 2010. Ak by írska vláda, ktorá sa len ťažko refinancuje na troch, ak by mala prístup k európskemu finančnému stabilizačnému nástroju, tak by musela urobiť obrovské zmeny e, vo fiskálnej politike, ale to spadá do subsidiarity. Ja ako lekár by som povedal, v prípade horúčky nemá význam predpisovať iné lieky. Keby sa tieto fondy dali Írsku, tak ona e, by sa snažila teda odstrániť svoje veľké deficity, ale to zadlženie znamená ďalších 10 z HDP na budúce roky. A aké sú tie záruky solventnosti a akým spôsobom teda Írsko môže vôbec fungovať alebo zasahovať do vnútorného život Írska? Banka napríklad žiada zníženie alebo zvýšenie miest a tak ďalej. A takýmto spôsobom princíp subsidiarity funguje v spolupráci s MMF a tvrdí, e, že e, také sú opatrenia ako napríklad zníženie miest a tak, a tak ďalej. Ale to nie je otvorenie dverí zasahovania EÚ do princípu subsidiarity, lebo tam by sa napríklad nebezpečne navrhlo zavedenie jednotnej e, sadzby minimálnej mzdy ako hovoria aj iné krajiny, ktoré sú v ťažkostiach, nemôžu sa robiť opatrenia za akúkoľvek cenu, pretože e, potrebujú oni e, splácať svoje dlhy, ale tým spôsobom oni e, spôsobujú ťažkosti svojim obyvateľom. Que... Ďakujem. Ustedes, si... Ďakujem, pán Bulan, len by som vám rád povedal, ak čítate veľmi rýchlo vaše vystúpenia, tak tomočníci majú problémy vás pretlmočiť. A keďže ja som zodpovedný za multilingvizmus, by som vám rád povedal, že na predsedníctve študujeme iný systém, než je teraz taký. Teraz systém funguje tak, že tlmočníci predsedajúcemu naznačujú, že e, nemôžu e, teda tlmočiť váš prejav, ale my teraz uvažujeme, že zavedieme taký systém, že každý jeden poslanec bude vidieť zo svojho kresla nejaké blikajúce ktoré ktorému umožní vidieť, že tlmočníci nie sú schopní sledovať váš rytmus a váš text. A upozorňujem, že je veľmi ťažké pre predsedu počas vystúpenia rečníka prerušiť, preto vám to teraz pripomínam. A teraz pán Pronišia Zdera sa na 1,5 minúty. You, uh, Ďakujem, pán predseda. No, slovo memorandum porozumenia, ktoré sa týka trhov práce, vychádza zo zjednodušenej hospodárskej teórie, že nižšie mzdy tzv. vyčistia trh a zabrania nezamestnanosti. A toto je totálny nezmysel, pretože prax nepotvrdzuje takúto teóriu. A ja by som rád upriamil pozornosť komisie na revíziu, na dokument revízny, ktorý bol tejto téme vypracovaný v Írsku, že prepušťanie je horšie, pretože poškodzuje aj pracovnú morálku. Ak budeme viac ľudí prepušťať, ak budeme im znižovať mzdy, to povedie k horším výsledkom. Apeloval by som na komisiu, aby sa dostala do súladu s európskou legislatívou a aby nezasahovala do, no, do trhu práce v Írsku. My máme dlhú tradíciu sociálneho partnerstva, zmluv v rámci sociálneho partnerstva a vychádzajú z toho, že na uliciach Írska nebude násilie a nebolo ani násilie, pretože máme tieto zmluvy a snažíme sa nastoliť spravodlivé podmienky na trhu práce, aby sme nastolili oživenie, aby sme sa dostali do súčasnej krízy. Táto tradícia zabezpečuje pokrok v Írsku tento program vo všeobecnosti nedosiahne to, čo mal dosiahnuť, pomáhať hospodárstvu v Írsku, aby rástlo. Nerastie, znižuje sa. Preto tento program treba prepracovať a znova vyrokovať za iných podmienok a najmä, čo sa týka opatrení trhu práce, tieto treba úplne vymazať e, z memoranda. Írska vláda, ktorého, e, ktorej ktoré, zo strany, ktoré som členom, si nežela takýto program. Možno nebudete spokojní s, takouto, s takýmto vývinom reality, ale takto sa to v realite deje, keď budete zasahovať do dohôd, ktoré sa týkajú nezamestnanosti a trhu práce, ktoré fungujú 50 rokov, váš, váš zásah nedosiahne to, čo chcete. Naša vláda je rozhodnutá, že sociálne partnerstvo bude naďalej zohrávať svoju tradičnú rolu. Snažíme sa dosiahnuť mier, e, rozvoj priemyslu a napredovanie. Predseda prerušuje rečníka. Vypršal váš čas. Ďakujem. Na 1,5 minúty vystúpi pani Hilda Figueredo. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja si myslím, že tendencia EÚ je veľmi vážna. Zvyšovanie tlaku na členské štáty počas krízy tým, že sa e, znižujú mzdy. A to len prináša väčšie zisky pre ekonomické a finančné kruhy a to aj ukazuje na sociálnu krutosť kapitalizmu, ako keby nám nestačili nesociálne kritéria paktu stability kde sú tam e, návrhy riadenia ekonomiky, kde tam sa hovorí o pakte konkurencie schopnosti a je tam to opatrenie, kde by sa neindexovali platy a podobne. A to všetko vedie opäť k zmenšeniu sociálnych a pracovných práv. Keď sa pozrieme, čo sa deje v Portugalsku, Grécku alebo Írsku, tak je to naozaj veľmi vážna situácia. Dochádza k škrtom, platy sa znižujú alebo zmrazujú, aj penzie, aj keď sú už veľmi nízke. Napríklad v Portugalsku došlo k škrtom v minimálnej mzde, mzde. Návrh padol tento týždeň, týka sa to tohto roka. A ten škrt je vo výške 15 eur. Aj preto, aj keď to nie je správny krok, ale je to mm, istý krok nediskriminácia. Keď sa pozrieme na to, aké politiky sa aplikujú v inštitúciách, vo vládach, tak to všetko prinesie len prehlbenie sociálnej nerovnosti a spôsobí to to, že sa dostanú ľudia do väčšej chudoby a podniky budú na tom neustále dobre a budú unikať do daňových rajov. Ešte by som dodala, že už teraz 12.3. v sobotu bude veľká manifestácia odborov v Lisabone a to je boj proti týmto antisociálnym politikám. Ďakujem. Pán Hans Peter Martin požiadal, že vám položí otázku. Súhlasíte s tým, aby vám pán Hans Peter Martin položil otázku? Nech sa páči. Mám jednu otázku, pani. potom, čo ste povedali, môžete nám to povedať snemovni, aká je nálada um, proti EÚ v Portugalsku, ako sa zmenila, aká je miera súhlasu s členstvom v EÚ, ako aj celkový pocit, e, pretože Portugalsko preto v porovnaní s Írskom e, malo podobne najprv veľkú eufóriu v 70. rokoch e, s výhľadmi na vstup a prítokom peňazí videli ste v Portugalsku podobné bubliny nehnuteľnosti ako v Írsku? Tiene usted 30 segundos para contestar al señor Martín. Máte 30 sekúnd na odpovede. Ďakujem veľmi pekne. To je zaujímavá otázka. Tieto politiky EÚ vytvárajú skutočný stav také revolty aj v Portugalsku, preto už budúci víkend prídu mm, profesori a mládež a budú manifestovať na uliciach a budú protestovať proti tejto politike. 19.3. bude veľká národná manifestácia tiež proti tejto nesociálnej politike a tieto manifestácie organizujú portugalské odbory. Samozrejme, že sa to odráža na správaní portugalského obyvateľstva, pretože Portugalsko je v súčasnosti recesí pracujúci sa majú čím ďalej tým horšie, tie mm, rozdiely sa zväčšujú, rovnako ako sa zvyšuje e, chudoba. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz má slovo na jednu minútu pani Marita Ulfskog. E, tak, herr Tolman. E, kommissionen har genom att ställa... Ďakujem, komisia. Um, prostredníctvom požiadavky na zníženie miest um, podkopala um, sociálny e, zmier a postavenie sociálnych partnerov a mzdy nie sú v pôsobnosti komisie a toto je frontálny útok e, na vplyv sociálnych partnerov a je v rozpore s príslušnými právami, ku ktorým patria aj tarifné eh, dohody. A mm, toto eh, je eh, zaujímavá história a nie je ojedinelá, ktorá je teraz v Írsku. Hovoríme o jednotkových cenách miestom miest a komisia sa snaží tu podkopať hranice, ktoré boli stanovené. Komisia jednoducho nakreslila novú mapu a založila nové pravidlá, e, podľa ktorých členské štáty a sociálni partnermi už nemôžu um, um, plniť svoje úlohy, boli im tieto odňaté a um, sú podriadení diktátu a um, toto je boj, ktorý sa len začal. A týmto konaním Európska komisia e, sa ešte ďalej vzdialila od podpory u obyvateľstva a toto je aj kľúčové slovo, ktoré diskutujeme v súvislosti s budúcnosťou EÚ. Aj v tomto parlamente e, máme falošných e, prvkov, ktorí sa snažia v týchto mutných vodách e, loviť a toto nemôže byť cieľom EÚ. Ďakujem, Marita. A teraz na jednu minútu má slovo pán Cornelis de Jong, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. V Holandsku je veľmi veľa osôb, ktorí si myslia, že tu v Bruseli sa diskutuje o vlastných eh, mzdách a dôchodkoch. A pozrime sa, čo sa deje v Írsku. A zatiaľ eh, v Európskej rade prichádzajú rôzne nápady na to, aby sa zrušila indexácia platov, aby sa sprísnila eh, pracovná politika, politika pracovného času a tak ďalej. Už sa začína hovoriť o európskych normách pre minimálne mzdy. Musíme uistiť a dosiahnuť, aby európsky občania dostávali e, dostatočné e, mzdy za svoju prácu a mňa veľmi znepokojuje vplyv našej dnešnej rozpravy na obyčajného človeka aj na to, aká bude budúca Európa E, venuje sa veľká pozornosť záujmom finančných inštitúcií, viacej sa venuje pozornosť záujmom špekulátorov, špekulantov. Pán komisár, nemali by ste postupovať tak, aby ste boli tým záchrancom a tým, ktorý dáva pozor na mm, zmluvy v prospech európskych občanov. Teraz pani Rapty. Ďakujem pekne, pán predseda, pán, pán komisár Hahn Predložili ste nám recept. Recept s dvoma pokynmi. Prvý. Mali by sme sa zbaviť kolektívneho vyjednávania a zmluv z neho vyplývajúcich. A povedali ste aj to, že by sme mali znížiť minimálnu mzdu. Tento recept nám stále ponúkate a ponúkate ho všetkým našim, tak povediac, pacientom, Uvedomujete si, čo sa vlastne deje? Uvedomujete si, že tento recept, ktorý v Grécku berie ľuďom prácu. Ja napríklad som z Grécka, som členom socialistickej strany, ktorá je teraz vo vlade a urobí všetko preto, aby vytiahla Grécko z ťažkej situácie, do, ktorého, do ktorej uvrhla Grécko predchádzajúca pravicová vláda. Musíme sa zaoberať kolektívnym vyjednávaním a napriek faktu, že sme všetky radikálne veci už urobili, všetky opatrenia prijali, výsledky nevidno. Vy hovoríte, že ste za európskych občanov, za európskych spotrebiteľov, ale ak európsky spotrebitelia budú mať menej peňazí za plat, budú za tieto peniaze kupovať menej veci a pôjdeme ešte hlbšie do krízy. Vidíte, že to je začarovaný kruh. Takže tento váš recept, lekársky recept pre pacientov, nikomu nepomáha, vedie len poškodzovaniu dôstojnosti e, ľudí práce a k tomu, že budú vykonávať menej dôstojné pr- práce. Myslíte aj na sociálne aspekty. Pani Rapty, prekročili ste váš rečnícky čas. Teraz pani Steinruck na jednu minútu. Pán komisár, ďakujem. Niekedy mám pocit, že e, by ste e, tieto e, recepty mali vyskúšať na samotnej komisii, aby videli, že čo naozaj spôsobujú v Európe. Pre mňa po vašom vystúpení mám dojem, že Európska komisia je v slonovinovej veži a tí ľudia, ktorí zarábajú minimálnom zdu, musia tým trpieť a vy tu príjmate predpisy tak, ako sa vám to páči a vymýšľate si pôsobnosti. Ja som 19. E, decembra dostal odpoveď od komisie, kde mi výslovne povedali, že minimálne mzdy a mzdy sú vecou členských štátov. E, veľmi výslovne prečítate, že to prosím a e, me pripustiť, keď raz nám to vyhovuje, tak dáme takúto odpoveď a keď vám to nevyhovuje, tak zmeníte smer. Toto spôsobuje nespokojnosť ľudí v Európe. Moji kolegovia o tom hovorili o mm, spolurozhodovaní, o mm, odboroch a toto nie je cesta von z krízy a mm, viete, že tí, ktorí spôsobili krízu, musia za ňu aj zaplatiť. Ďakujem pekne, Juta. Na jednu minútu má slovo pani Blinkevič Jute. Ďakujem za slovo, pán predseda. Podmienka hospodárskej krízy krajiny musia plniť svoje záväzky. Ale ich možnosti, ich kapacity sú odlišné pri prekonávaní krízy. Musíme vyvá- mať vyvážené rozpočty, musíme sa pokúsiť prekonať problémy, ale musíme tak robiť na úkor ľudí, ktorí sú najchudobnejší. Má komisia právo nútiť vlády, aby znižovali mzdy a dôchodky? aj iné benefity? Vážený pán komisár, hovorili ste o memorande porozumenia s Írskom, ale vy ste podpísali podobné memorandum porozumenia aj s Lotyšskom a nutili ste lotyšskú vládu, aby znižovalo dôchodky. Latvia poslúchla, znižila dôchodky, ale ústavný súd Lotyšska vydal verdikt, že to bolo v rozpore s ústavou a Lotyšsko muselo dať dôchodky na tú istú úroveň, ako to bolo pred znížením. Takže predtým, než podpíšeme podobné memoranda, by bolo skutočne dôležité posúdiť právne okolnosti a sociálne dôsledky. Ďakujem kolegovia. Končíme toto kolo a na jednu minútu pani Evelyn ho ukončí. Ďakujem pekne, pán predseda. Dobré ráno, pán komisár Hán. S návrhmi, ktoré ste preložili, eh, teraz zaťažujete tých, ktoré už sú majú aj také eh, ťažké a dávate im e, veľký ruksak a hovoríte, že majú s tým ešte rýchlejšie bežať. Ako prosím vás to má fungovať? Tie návrhy na decentrálne mzdové vyjednávania e, sú protiprávne a e, sú fantasmagoria a e, zastierací manéver, e, pretože e, nechcete zaniť finančné transakcie a e, toto e, s týmto e, chcete e, mať makroekonomickú koordináciu a e, minulý e, týždeň e, návrhom na zdanie finančných transakcií ste dali úplne iné meritko. Chcem vám, povedať, chcem vám pripomenúť, e, že si predstavujem úplne ináč trhové sociálne hospodárstvo v súvislosti s Lisabonskou zmluvou a to tak, že sa nemajú robiť decentralizované mzdové vyjednávania, ale práve naopak e, decentralizované e, vyjednávania o mzdách e, sú v rozpore so solidárnou politikou a vedú k tomu, že rozdiel medzi chudobnými a bohatými sa zväčšuje a nie zmenšuje. To znamená, treba robiť úplne, úplný opak a opäť opakujem, čo podala Juda Stein a nemôžeme to na to zabúdať, že musíme uh, inkasovať od tých, ktorí spôsobili, e, tých, e, ktorí spôsobili krízu. Ďakujem, pani kolegenia. A teraz začneme s Catch the Eye. Je niekoľko zapísaných, konkrétne 6 kolegov, ktorí sa prihlásili ako prvý alebo prvá pani Basesku. Máte jednu minútu, nie viacej. Ďakujem. Pokiaľ ide o prepojenie nákladov a efektivity práce, mali by sme vychádzať z rámcových kolektívnych dohod a nie z ukazovateľov. Myslím, že toto, e, tieto zmeny sa nemôžu robiť je veľmi ťažké, keď takto postupujeme. Napríklad Nemecko a Rumunsko, Nemecko a Rumunsko sú veľmi rozličné, pretože mali rozdielne hospodárske politiky v minulosti. A tieto rozdiely nemôžeme rýchlo zmenšiť. Moja krajina urobila obrovské úsilie v reforme dôchodkového systému a ja by som poprosila aby sa to odrazilo aj v iných oblastiach. Rovnako treba vývoj dôchodkov prispôsobiť demografickej situácii, pretože to všetko má samozrejme odraz na verejné financie. Ďakujem. Ďakujem pani Basescu. A teraz pán Kutaš. Înțeleg foarte bine principiul subsidiarității. Ďakujem, pán predseda, veľmi dobre rozumiem princípu subsidiarity, ale myslím si, že dôchodky už nie sú e, národnou vecou, ale predmetom e, európskej rozpravy. Keď e, hovoríme o neudržateľných dôchodkov v dôsledku finančnej krízy a starnutia obyvateľstva a znižovania porodnosti. Občania sú e, vyzývaní, aby e, si založili e, súkromné dôchodky, ale čo sa stane s tými, ktorí nestihnú prejsť na tento druh súkromných dôchodkov a stále veľa občanov EÚ závisí od verejných dôchodkov. E, v Rumunsku e, je minimálna mzda 160 eur a pre nich e, sú súkromné dôchodky utopiou a myslím si, že komisia sa musí viac zaviazať a musí navrhnúť minimum aj pre mzdy, aj pre dôchodky na európskej úrovni a prvý krok v tomto smere by bola komparatívna analýza dôchodkových systémov. Ďakujem. A teraz má slovo pani Marisa Matias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár. Hovoríme tu o návrhoch, ktoré sa týkajú výšky miest, penzijnej reformy, ale v podstate sú to neférové, nespravodlivé návrhy. Sú to recepty, ktoré sú plné chýb, to už bolo dokázané pri mnohých príležitostiach, napríklad v Španielsku, Taliansku, Portugalsku, Grécku a Írsku. Vidíme, že v rôznych situáciách, ktoré sa líšia e, v týchto krajinách, recept nefunguje. A nie je možné naťahovať všetko na jedno kopito. Musíme zabrániť situácii, kedy sa vykoristujú ľudia práce len preto, aby rástol kapitál. Musíme brániť záujmy ľudí, ktorí sú na dôchodku, ľudia, ktorí pracujú a zároveň sú chudobní, nemajú žiadne spoločenské sociálne záruky. Vážený pán komisár, záverom chcem povedať, že nesmieme pokračovať tak, že odsudzujeme ľudí na chudobu. Ďakujem, Mariso. Skončil vás čas a teraz má slovo pani Jakonsári. Arvoisa puheenjohtaja. Ďakujem, pán predseda. Rastúci trend v Európe v súčasnosti je pravicový populizmus. Jadro pravicového populizmu je opozícia voči Európskej únii. To znamená, že sociálna Európa prehráva a trhová Európa vyhráva. Vidíme útoky na všetko možné kolektívne vyjednávanie, aké len existuje na takéto zmluvy. Hovoríme o flexibilite miest ale takéto niečo nepomôže. Určite to nepomôže pri devalvácii, deflácii, znižovaní hodnoty meny. Napriek tomu, že z toho urobíme záväznú legislatívu. Účinkom je len to, že si stále a stále kladieme otázku, či sociálna Európa je vôbec pre nás dôležitá ako pojem, ako koncept. Samozrejme, že môžeme zvýšiť dôchodky, ak prinútime ľudí dl- dl- dlhšie pracovať, ale to sa nedá. Teraz má slovo pán Rubik. Pán Rubik. Ďakujem, pán predseda. Žiaľ, Írsko naozaj nie je jediný postihnutý štát. Týmto všetkom je to aj Grécko, no okrem toho aj Lotisko, ktoré musí znášať e, dôsledky všetkých tých opatrení vyplývajúce z bankovej krízy. Minimálna mzda v Lotyšsku sa dostala pod úroveň životného minima a krátia sa aj dôchodky a aj minimálna mzda, ktorá nie je zdanená, sa znížila a je veľa protestov a Lotyšsko stratilo jednu petinu obyvateľstva. Mnohí ľudia odišli z Lotyšska a pracujú v zahraničí. Medzinárodný menový fond, ktorý má ochraniť Lotyšsko od toho, predložil drakonické požiadavky. My e, sme nutení šetriť, aby sme zachránili banky a e, veľa sa venovalo pre e, záchranné balíky a nič pre ľudí. Vypršal váš čas a teraz má slovo ako posledný rečník toto kole pán Darden. Merci, monsieur le président. Monsieur... Ďakujem, pán predsedajúci, pán komisár. Rád by som podal svedectvo, že podporujem kolegu Derosa odporúčania MMF pre Írsko, ktoré bohužiaľ zodpovedajú silnej tendencii politikov na najvyššej úrovni teda, e, že pracujúci v Európe platia za krízu, za ktorú nie sú zodpovední. Ďalší príklad, výročná analýza rastu komisie, kde sa hovorí o odchode do dôchodku e, v prepojení s primerným vekom. My sme vyjadrili, e, aj v zelenej knihe sa tento nesúhlas vyjadril Rovnako návrh e, zrušenia indexácie e, miest napríklad v Belgicku a preto podporujem e, odborové mobilizácie v Maďarsku alebo v Bruseli. Je potrebné, aby komisár si vypočul posolstvo občanov, pretože tá priepasť medzi nami a európskymi občanmi sa stále bude zväčšovať a nebudú veriť európskemu projektu. Ďakujem, pán Dardem. Týmto vystúpením končíme kolo rečníkov e, v rámci systému Catch the Eye a uzavrieme rozpravu vystúpením pána komisára Hána a on zareaguje na jednotlivé vystúpenia. Nech sa páči, pán komisár, máte slovo. E, Predovšetkým by som rád poďakoval všetkým prítomným za ich príspevky a sľubujem vám, že každý váš príspevok skutočne zvážime náležitým spôsobom. Dovolte mi povedať niekoľko slov o dôležitosti sociálneho dialógu. Plne si uvedomujeme jeho dôležitosť a konštruktívne vzťahy v priemyselných odvetviach Neustále rokujeme so sociálnymi partnermi na európskej úrovni aj v jednotlivých krajinách EÚ. Napríklad komisár Ren sa osobne stretol s predstaviteľmi odborov v na začiatku novembra a úradníci z komisie a Medzinárodného menového fondu a ďalších organizácií sa na konci novembra stretli na rokovaniach. Ďalšia misia bude v apríli a pri ďalších príležitostiach sa takisto budú naďalej stretávať. stretávať. V protiklade s obvineniami, ktoré tu odzneli, komisia nenútila Írsko, aby znížila sociálne výdavky a minimálnu mzdu. Tieto opatrenia e, vytvorila írska vláda samotná vo svojom pláne národnej obnovy. Spolu s inými fiskálnymi a štrukturálnymi opatreniami, ktoré mali navodiť tvorbu miest a stabilitu hospodárstva. Opäť sa treba odvolať na právny základ hospodárskych politík, pretože tento právny základ podmienok hospodárskych politiek je článok 3 odsek 5 nariadení 407 z roku 2010 o Európskom stabilizačnom mechanizme. A dve tieto rozhodnutia z roku 2011 lomeno 77, ktoré sa týka Európskej finančnej pomoci Írsku Obe tieto nariadenia sú citované v článku 122 odsek 2 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Fakt, že memorandum porozumenia o podmienkach hospodárskej stabilizácie je prepojené so sociálnymi politikami, nespochybňuje právny základ tohto aktu. Zdá sa, že neexistuje žiadne protirečenie ani medzi článkami 153 ani s ocekom 5, 155 ocek, ktorý hovorí o konkrétnych opatreniach a sociálnych dôsledkoch. Navyše, tieto opatrenia nevytvárajú žiadne subjektívne práva pre sociálnych partnerov. Článok 153 odsek 5 je hovorí o obsahu zmien ktoré sa dajú prijať pod hlavičkou odseku 153 pod sociálnymi politikami. Na základe 153 tento limit neplatí. Hlava 10 sociálne politiky je čosi, čo takisto treba brať do úvahy, ale neznamená to, že v dôsledku článku 153 odseku 5 by nemali byť prijaté žiadne opatrenie týkajúce sa mzdy, len pretože existuje článok 122. Pretože pre Írsko článok 122 nepredstavuje právnu úpravu týchto záležitostí, iba poskytuje podmienky pomoci Európskej únie Írsku. A toto je explicitne e, stipulované v odseku 2 článku 153. Myslím si, že vo všeobecnosti záležitosť podmienok hospodárskej stability aj oblasti e, sociálnej politiky a miest. Tieto dve veci si neprotirečia. naopak pokrývajú široký rozsah oblasti politiky, aj takých, nad ktorými majú právomoci členské štáty, takých, kde má pôsobnosť Európska únia. Myslím si, že Medzinárodný menový fond a EÚ sa spoločne dohodli na opatrenia, ktoré členské štáty urobia a za tieto opatrenia bude potom EÚ a Medzinárodný menový fond financovať pomoc Akékoľvek programy finančnej pomoci samozrejme majú sociálne dôsledky a dopad na spoločnosť. Predmetné memorandum sa malo vyhnúť ešte horším sociálnym podmienkam, ktoré by nastali a malo podporiť rast miest a obnovu ekonomiky. Pán Derosas, máte procedurálnu otázku? Je to áno? Je tu rozpor v tom, čo povedal komisár? No, rozpráva už bola v tejto téme uzatvorená, pán Drosa. Ďakujem. Každý z rečníkov si môže mysleť, že sú tam rozpory v jednom či druhom vystúpení a s vystúpením komisára sme uzavreli túto rozpravu a teraz ideme na ďalší bod programu a to je Bohužiaľ, pán Rosa, tento bod rozpravy je uzavretý. Ak máte faktickú, tak povedzte mi, že e, podľa ktorého bodu pravidla v prokurácom poriadku chcete položiť vašu faktickú pripomienku. E, ja e, žiadam, aby ste vy to zhodnotili a identifikovali, že keď komisár vystúpi tu v tomto parlamente, že na jednej strane Irsko nie je nutené, aby znižilo svoje minimálne mzdy a e, znižilo e, svoje sociálnu ochranu a potom ďalej povie, že e, táto dohoda je podmienkou k tomu, aby dostala e, tú pomoc. Nie je to zásadný rozpor a zavadzanie? Pán Derosa, veľmi dobre ma poznáte, viete, že vás mám veľmi rád, že sme priateli, ale my nemôžeme teraz otvoriť znovu táto rozpravu. To stanovisko, vaše stanovisko je e, rovnako vážené ako stanovisko pána komisára a každý musí sám zvážiť protirečenia. Ideme k ďalšiemu bodu programu a to je otázka na ústne zodpovedanie na komisiu prevencia prírodných a človekom spôsobených katastrof. Túto otázku položili kolegovia vo výbore ENVY a predložil ju kolega John Ferrer.